Zasadanie je ktoré bolo prerušené 29. septembra 2011, sa týmto, no, týmto pokračuje. Delegácia, ktorá má navštíviť Irán, pokiaľ si spomínam. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, Správa, ktorú sme dostali dnes e, poludnia, že americká vláda odhalila sprisahanie na zavraždenie e, saudského veľvyslanca v, vo Washingtone